dobré popoludnie, dámy a páni, prosím, usaďte sa, začneme naše povednejšie rokovanie. Je pre mňa veľkou cťou privítať generála Jean-Paul Palomérosa, hlavného veliteľa spojeneckých síl pre transformáciu aliancie v Norfolku a my by sme chceli poprosiť generála, aby sa s nami podelil o svoje um, názory na transformáciu a spojeneckých síl po samite, ktorý sa konal asi pred troma mesiacmi. Bola to, bolo to dôležité podujatie, bolo prijatých viacero rozhodnutí. Ja by som vás chcela informovať o dnešnom postupe, ako budeme dnes po obede postupovať. Takže v prvej časti uh, si vypočujeme informácie o uh, transformácii spojeneckých síl a taktiež informácie o samite, o ktorých nás bude informovať generál Paloméros a potom a pani Arno, a výkonná riaditeľka EDA, sa k nám pripojí okolo štvrtej a obidvaja naši hostia sa s nami podelia o svoje názory v súvislosti s um, spôsobilosťou vojenskou spôsobilosťou po samite a aj s ohľadom na júnový summit v Bruseli v roku 2015, ktorý by sa mal venovať aj otázkam CSDP. Takže ešte raz vítam generála Palomerosa a dávam mu slovo. Pani predsednička, začnem po francúzsky, ak dovolíte. Dámy a páni poslanci Európskeho parlamentu, naozaj vám veľmi srdečne ďakujem za vaše pozvanie. Je pre mňa veľkou radosťou, že môžem vystúpiť pred vami po druhý krát. Už som mal túto príležitosť asi pred rokom. Moje vystúpenie prichádza v momente, kedy dochádza k skutočne k veľkým zmenám na jednej strane EÚ a zastúpením EÚ a Severoatlantickou alianciou, ako viete, pani Mogherini a generálny e, tajomník Stottenberg mali nielen spoločnú e, tlačovú konferenciu, ktorá prebehla veľmi dobre a bola veľmi zaujímavá, ale aj pani Mogherini včera na samite, na stretnutí ministrov zahraničných vecí vystúpila a naozaj ten prejav bol tiež veľmi dôležitý. Navyše sme v období, keď Európska rada z konca roku 2013 a potom summit to, o ktorom budem hovoriť eh, z Velsu, teda k sa konali a teda prinášali určité dôsledky a sme v takej e, dynamike budovania kapacít a my sa snažíme, aby táto dynamika bola čo najkoherentnejšia. Ako viete, dve organizácie vychádzajú z 22 štátov, ktoré sú e, člen jednej či druhej organizácie a vychádzame z toho, že je potrebná doplnková spolupráca pri riadení kríz a rozhodli sme sa pokračovať v tejto synergickej aktivite a snažíme sa predovšetkým o najlepšiu účinnosť e, pri odpovedi v potrebách obrany. Pri tomto spoločnom úsilí vychádzame nielen z značenia či podpory, ktoré prichádza z politickej úrovni, ktorú vy predstavujete, ale zároveň vychádza aj z veľmi úzkej vojenskej spolupráce. Chceme umožniť čo najväčšiu otvorenosť a transparentnosť medzi oboma organizáciami, aby sme spoločne odpovedali budúcim výzvam, ktoré sa týkajú bezpečnosti európskeho kontinentu. Musíme byť pragmatickí. NATO a EÚ čelia spoločným a veľmi veľkým význam, ktoré potrebujú e, spoločnejšie a doplnkovejšie akcie dnes viac ako kedykoľvek predtým vychádza z toho, že e, obrana v Európe vychádza jednak z úzkeho prepojenia s transatlantickou alianciou, ale zároveň teda so spoluprácou na oboch stranách oceánu, ale táto musí vychádzať aj z centra EÚ. A táto perspektíva je súčasťou transformácie aliancie a môjho hlavného štábu. E, naše sídlo je v Norfolku v USA Je to veľmi zložitá a zároveň veľmi zaujímavá misia. Ja by som ju rád opísal. E, teda to velenie alebo hlavný štát pre transformáciu vzniklo v roku 2003 a išlo mu o neustály proces transformácie aliancie, čo znamená rozvoj e, vojenských kapacít, zariadení, ale aj doktrín zamestnanosti, organizácií infraštruktúr, tréningu, výcviku. Teda to sú, e, predpokladá to aj veľké rozsiahle misie. Chceme zabezpečiť čo najlepšiu operatívnu prípravu a interoperabilitu medzi silami našich spojencov a partnerov. A zároveň vychádzame z takej prospektívnej úvahy, chceme nejakým spôsobom sa pripraviť alebo aj mm, pripraviť do budúcnosti. Transformácia aliancie je neustály proces, ktorý chce uchovať celok konvenčných aj nukleárnych síl, ktoré budú dôveryhodné a ktoré budú odpovedať misiám tak, ako boli zadefinované koncepciou stratégie z Lisabonu. A tu ide o spoločnú kolektívnu obranu ako generálny tajomník NATO zdôraznil, naše organizácie čelia mnohým bezpečnostným spoločným výzvam. Je jasné, že čelíme viacerým a zložitým e, hrozbám na hraniciach Európy na východe. Ukrajinská kríza ukazuje na potrebný nový hybridný model stratégie, aby sa kombinovali vojenské, paravojenské, civilné a iné operácie a vychádzajúc ale z komunikačnej stratégie, ktorá musí byť veľmi dobre pripravená. Tieto nové typy operácií vyžadujú globálne odpovede a vojenská časť je len jednou, jedným aspektom alebo jednou stranou tejto mince. Či, tý, či, týka sa to tak diplomácie, politiky, ekonomiky a potom je tam tá vojenská časť. Tak ako to vidíme v Ukrajine, všetky tieto aktivity sa musia navzájom doplňať, či už to robí EÚ, NATO alebo OBSE, alebo e, krajiny ako také. Nezabúdajme, že Južná Európa trpí určitými krízami, ktoré jednak prechádzajú Sahel, Saharskou oblasťou, Severom Afriky, Blízkym východom, a len globálny prístup môže umožniť čeliť týmto výzvam a problémom. Napríklad e, z tohto globálneho prístupu spomínam si hlavne na Somálsko, kde ste videli, že tá doplnková spolupráca EU, NATO, OSN, Africká únia, USA prináša úsilie a prináša svoje plody nielen tým, že sme znížili násilie v africkom rohu, ale aj teda zlepšuje situáciu globálne v tejto oblasti a v oblasti, ktorá sa viacej týka vojenských kapacít. Západná technologická mm, superiorita, ktorá predstavuje základ vojenskej stratégie už niekoľko desiatok, roto, desiatok rokov, už nie je e, zaručená do roku 2030, pretože dochádza k takému roztriešteniu vojenských aj technologických kapacít aj tých najvýkonnejších. A ide aj o technológie, ktoré ani nie sú veľmi nákladné a ktoré sú veľmi často aj v rukách našich protivníkov a teda obmedzujú aj naše kapacity a dokonca aj zvyšujú rizika pre naše jednotky. A z oči voči týmto spoločným výzvam Obe organizácie, NATO aj EÚ, musia v prvom časte zdieľať určitú spoločnú prospektívnu víziu. A tak som si to želal aj v tom našom e, velení, aby naše týmy spolupracovali, aby sme robili túto prospektívnu stratégiu, analýzu do budúcnosti. Tieto dokumenty majú za cieľ zanalizovať tie všeobecné veľké tendencie do budúcnosti v politickej, ľudskej, technologickej oblasti, ekonomickej, životné prostredie a vydedukovať z nich príčiny a možné situácie, a teda možné príčiny nestability a samozrejme vyvodiť z toho dôsledky pre rozvoj našich stratégií a vojenských kapacít pre NATO, táto prospektíva do budúcnosti nám umožní zadefinovať politiky, ktoré sa pripravujú pre nové e, plánovacie obdobie e, v rámci takého planifikačného procesu. A z toho vyplýva aj ďalšia zaujímavá o spolupráce, teda spolu pripravovať naše kapacity, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti. Berúc do úvahy všetky výzvy, Svetový summit považoval za potrebné zvýšiť reakciu, schopnosť aliancie a súčasne zvýšiť jej odolnosť. Pripravenosť je ústredným prvkom, aby sme mohli adekvátne reagovať na vynárajúce sa výzvy. Pripravenosť našich vojsk e, vychádza z vysokourovňového cvičenia a aby sme zachovali vysokú úroveň e, operability. Vychádzame z minulosti a z minulých skúseností. Spoločná iniciatíva bola spustená v Chicago pred dvoma rokmi. E, nedávno sme mohli alebo boli schopní synchronizovať e, národné operácie a zabezpečiť bezprostredné kroky vo vzťahu k východným e, spojencom. My sme dosiahli priemere jednu operáciu každý druhý deň v rámci NATO a tak zabezpečujeme dynamickú prítomnosť jednotiek e, na území východnej Európy. Tieto iniciatívy zahrňajú aj prípravu na strategické cvičenie v roku 2015. Ehm, zúčastňovať sa budú Španielsko a Taliansko a myslím, že zhromaždíme viac ako 25 tisíc ľudí. Scenár bude pomerne intenzívny. Budeme, bude to prebiehať na zemi, na mori a v vzdušnom priestore. Poprvýkrát sa pokúsime prepojiť zapojiť e, certifikačný postup e, vyšehradských krajín. E, toto je dobrá príležitosť pre spoluprácu NATO a EÚ. Ale treba mať na pamäti zvýšiť pripravenosť krajiny budú musieť investovať do cvičenia, do operácií, nevyhnutná eh, na pomoc iné a investície do obrany boli, toto bolo zdôrazňované vo Walese hlavami štátov počas zasadnutia Európskej rady a práve preto aliancia sa zaviazala, že vynaloží 2 HDP, eh, aby sme zvýšili investície a taktiež do výskumu eh, a technológií. Napriek tomu je tu eh, eminentná potreba investovať veľmi dobre eh, tieto zdroje eh, v rámci EÚ a aj v rámci NATO. Pokiaľ ide o budúce kapacity. Toto je komplikovaný proces. Bez toho, aby som zachádzal do detailov, vieme, že je tu veľmi komplikovaný proces v rámci NATO e ako aj eh, SBOP. Eh, plán kapacít eh, v EÚ vychádza z nadobudnutých skúseností viacnárodnej iných kapacít a dlhodobnej vízie, ktoré vychádza z EDA. Obidva tieto procesy v NATO aj EÚ, ktoré sú revidované rôznej periodicite, však nebránia v tom, aby sme hľadali možnosť synchronizácie, dokonca aj harmonizácie, aby sa doplňali obidva procesy v rovnakých 22 krajinách, ktoré sú členmi NATO aj EÚ. Pokiaľ ide teda o nedostatky kapacity na základe našich analýz v NATO, vítame snahu a ambiciozne riešenie rady z decembra 2013 investovať do satelitnej komunikácie, diálkové pilotné systémy a tak ďalej. Cieľom je dosiahnuť a prekryť tieto nedostatočné kapacity v rámci EÚ a ktoré sú nedostatkom aj v rámci NATO je to aj adekvátna reakcia na opakujúcu sa otázku zdieľania záťaže. Ja by som skôr hovoril o zdieľaní povinností a, a záťaže. E, NATO a EÚ bude musieť komunikovať a vyžaduje sa ich súčinnosť vo všetkých týchto oblastiach, najmä pokiaľ ide o otázky kybernetiky, pokiaľ ide o ACT, programový tím e, komunikuje z EÚ v tejto oblasti. Napríklad minulý týždeň e, tento personál pre obranu voči e, kybernetickej kriminalite, sa zúčastnil ako, zúčastnil ako pozorovatelia e, na jednom podujatí NATO. Volá sa to Kybernetická koalícia 2014. A išlo o použitie nového konceptu v Estonsku. Komplementárnosť je hybnou silou tejto viacnárodnej kapacity. Táto koordinácia bola veľmi produktívna. My sme dosť dlho pracovali na tom, aby sme sa uistili, že táto iniciatíva e, inteligentnej obrany a taktiež skupina pre kapacity v rámci NATO. E, bola, bola účinná, bola efektívna. E, rozvinutím kapacít, či už prostrednícom NATO alebo EÚ, neznamená, že táto kapacita zostane len v pôsobnosti jednej z týchto organizácií. Mala by byť k dispozícii tam, kde bude potrebná v prospech obidvoch organizácií, v prospech e, krajín. Keď si vezmeme inovatívne návrhy v súvislosti s rozvinutím kapacít, e, máme tu zaujímavý projekt e, Európske veliteľstvo pre leteckú dopravu. Ide o vojenské letectvo a jej kapacitu a e, s radosťou môžem poznamenať, že sa pridávajú viaceré krajiny. Nemecko, Francúzsko, Holandsko, e, Taliansko sa pripojí. Toto by som nazval veľmi inteligentným prístupom na riešenie našich problémov. Nám chýba e, veľa kapacít v oblasti dopravy a toto je dobrá cesta, ako sa podeliť o to, čo máme a využiť čo najlepšie tie najlepšie a, a, a využiť najlepšie investície. Máme tu aj ďalšie príklady a zostaneme ešte v tejto oblasti leteckej dopravy a kapacity. Napríklad eh, nový typ lietadiel, ktoré eh, boli vyvinuté, ktoré naplňajú potreby nielen európskych krajín, ale aj NATO. Viete, že Turecko je tiež súčasťou tohto programu a taktiež eh, lietadlo, tankerové lietadlo, prepravné lietadlo e, v budúcnosti, ktoré bude podporovať a pomáhať na to. Toto sú veľmi konkrétne príklady na spoluprácu. Navyše, ja by som chcel povedať, že európsky priemysel zohráva dôležitú úlohu v tomto projekte. Toto bolo aj zdôraznené na samite. Zohráva dôležitú úlohu e, pri zintenzívnení spolupráce transatlantickej a spolupráce na obidvoch stranách Atlantiku. A toto by som ja nazval eh, veľmi prínosné pre všetkých. Napríklad um, bude potrebné nahradiť viacero zariadení ako um, um, EVAX. Toto je veľmi užitočný prostriedok a typ lietadiel, ktoré sa používajú v mnohých krízach. A my pracujeme na tom, aby sme mali úvodnú analýzu pre komplikovaný projekt, ktorý by sa mohol stať uh, e, ako si hybnou silou uh, pri tejto spolupráci. Ďalším mílnikom v úspechu tejto iniciatívy e, v súvislosti s kontrolnými systémami spoločnej spravodajských informácií. Všetko toto úsilie NATO a EÚ všetky aktivity EÚ. Summit z Velsu upozornil na niektoré aktivity, akčný plán pre reaktivitu, aby sme rýchlo a rozhodne odpovedali na viaceré bezpečnostné výzvy na hraniciach Európy. Aliancia e, pripravuje spolu e, prepojenú e, spoluzbrojenú sílu, ktorá je schopná sa rozvinúť za niekoľko dní na území NATO. Tieto e, spôsoby sa ešte definujú, ako bude fungovať a bude to samozrejme vyžadovať aj príspenie jednak zo strany európskych, ale aj severoeurópskych e, krajín, ale aj USA. Bude to taký test solidarity pre spojencov, ale bude môcť vychádzať z aký síl e, rýchleho nasadenia a, e, ale tiež z využívania už spoločne nadobudnutých skúseností. Som presvedčený, že ak tieto sily nie sú vždy venované na rovnaké spektrum misií, ale sú doplnkové a musíme neustále zabezpečiť interoperabilitu medzi nimi. Konkrétny príklad, napríklad stratégia Európskej námornej e, bezpečnosti, ktorá pokrýva veľmi široké spektrum pôsobenia aj aliancie a práve e, sa spolu tiež rozvíja operatívna stránka a podporuje už e, ten doplnkový prístup a to symbolizuje tá kolokalizácia spoločného námorného velenia Markom v Nordfode a dve oblasti zdieľaného záujmu pre naše organizácie, ktoré sú kľúčovo významné v riadení kríz a hybridných e, hrozieb, tak ako ich dnes poznáme. Ide predovšetkým o predvídanie kríz a o strategickú komunikáciu. E, ak ide o spoločný bod, e, je to spoločný bod e, takýchto nedávnych kríz, napríklad v Ukrajine alebo narastanie násilia v Sýrii a podobne. A je našou spoločnou povinnosťou anticipovať tieto hrazby. Je to naša spoločná priorita pre NATO aj pre EÚ ale je to aj vynikajúca príležitosť na spoluprácu tak na politickej ako aj vojenskej úrovni. Tiež potreba pr- e, proaktívnej strategickej komunikácie je e, dôležitá. Je to naše e, spoločné poučenie a úloha z týchto súčasných kríz. Keď sa už pozrieme na Ukrajinu alebo na Irak, kde ISIL začal používať aj sociálne médiá na propagačné účely alebo na účely propagandy Potrebujeme veľmi úzkú koordináciu našich, komu- našich komunikačných politík. Ak chceme pristupovať naďalej pragmaticky a konštruktívne v oblasti riadenia kríz, kapac- rozvoja kapacít, prípravy vojenských jednotiek, strategickej komunikácie a anticipácie, EU aj NATO majú široké spektrum potenciálnych stôp či možností, kde môžu posilniť svoj komplementárny alebo doplnkový prístup, či už je to v africkom rohu, na Balkáne, v Afganistane alebo v Stredomorí. E, všetky tieto oblasti a misie poukazujú na to, že je potrebná stále väčšia spolupráca vôľa európskych krajín znovu investovať do obrany, tak ako to vyjadril summit e, Európska rada treba zdôrazniť to, že musíme uchovať vojenské kapacity, ktoré budú dôveryhodné, v, ktoré budú slúžiť EZBP a na to Záverom, pani predsednička, aby som rád vás ubezpečil, že moje velenie a najvyšší štáb sa venujú práve tejto otázke, e, tomuto transparentnému, otvorenému, komplementárnemu e, riadeniu autonómnosti a veleniu v rámci e, inštitucionálnej integrity. Ďakujem vám za pozornosť a som pripravený samozrejme odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán generál. Štetina, please. Pán Štetina. Ďakujem vám za slovo, pani predsedkynie. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán generál, som veľmi rád, že ste si urobili ten čas a že ste nás navštívili. Keď ste hovorili o transformácii, tak ma napadlo, že asi najväčšou transformáciou za posledné roky v NATO bol vstup nových krajín z bývalého sovietského bloku do NATO. Vstúpili tam také krajiny, ktoré dlhé desaťročia deklarovali svoju nepriazeň, čo je dokonca nepriateľstvo aliancií. Domnievam sa, že táto zotrvačnosť v niektorých krajinách pretrváva. Som europoslancom za Českú republiku a ten relikt nepriazne k NATO ešte pretrváva aj dokonca v prípade niektorých veľmi významných politických strán. Napríklad hlavným politickým bodom našej komunistickej strany, ktorá je v parlamente veľmi silnou v Čechách, je úloha aj vystúpiť z NATO a prakticky sa to prejavuje. Určite si pamätáte, ako to dopadlo, keď naša vláda podpísala zmluvu o radare v Brdoch a parlament vďaka Českej komunistickej strane e, zmluvu neratifikoval. A moja otázka je nasledovná. Existuje v NATO rovnaký prístup ku všetkým, člen, ku všetkým členským štátom NATO, alebo je diferencovaný podľa dátumu prístupu do NATO. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Stetina. Ďakujem, pán Štetina. Nech sa páči, pán Zemka. Otóż ja, panie generale, zanim przejdę do pytań, e, upewnić się muszę... A Pán generál, skôr než prednesím otázky, e, musím povedať jednu vec. E, totiž nepochopil som jednu vec. Vy ste v Norfolku veliteľ za AKT. Je to tak? Áno? Takže ehm, tým je moja otázka ľahšia. Ako viem, toto stredisko má vlastne dve organizácie. Jedna je v e, Stavengeri v Norsku a ďalšia v Bydgošti v Polsku a tieto s navzájom spolupracujú. Áno, je to tak? Dobre pretože to ste vo svojom vyhlásení neuviedli. A takisto je ďalšie stredisko v Portugalsku. Dosť ste hovorili o spotrebe spoločných záveroch ohľadom zmien v geopolitických a vojenských otázkach. Pred dvomi dňami som bol v Bydgošči v stredisku, ktoré vzniklo pred desiatimi rokmi. Na toto stredisko je moja krajina Polsko veľmi hrdá. Toto stredisko zohráva v rámci NATO významnú úlohu, pretože je skutočne moderné a urobilo na mňa obrovský dojem ohľadom výcvikových spôsobilostí síl. Mám však otázku. Strediska, ktoré boli vytvorené, sa pripravovali na spoločné velenie operácií ISAF. A tá, táto operácia už končí. Um, úloha NATO v Afganistane dobieha. Akú misiu, aké poslanie majú pred sebou tieto naozaj moderné európske strediska? ktoré um, zastupujú viac ako 20 členských krajín, pretože v tejto súvislosti je veľmi nízka transparentnosť. Nevieme, aká je ich budúcnosť. Ďalšia otázka sa týka diskusie, ktorá prebehla v rámci nášho výboru. Ide v nej o vzťah medzi Európskou úniou a štátmi, ktoré sa snažia o nezávislosť, povedzme to takto. Myslím si, že strediska nevyužívame za účelom zmien v krajinách, o ktorých som spomínal, napríklad z Gruzinska. Koľko ich je tam? Traja. Z Ukrajiny napríklad bol iba jeden, pretože chcel byť tam a nie niekde inde. V tejto súvislosti sa vás pýtam Máme tieto úžasné nástroje, máme úžasný personál. Nemali by sme rozšíriť rozsah využívania týchto stredisk pre výcvik vojakov v, kraj, v iných krajinách, pretože je to potrebné pre, za ich, pre ich bezpečnosť. My však nerobíme nič na to, aby sme vycvičili ich um, pracovníkov. Ďakujem. Pán Van Orden. Ďakujem, pani predsednička. Dobré odpoludnie, pán generál. Ďakujem za veľmi zaujímavú a dobrú prezentáciu. Mnohí z nás majú pocit, že e, vývoj spoločnej e, bezpečnostnej a, zahraničnej a um, obranej politiky je veľmi dobrá vec a zbytočne komplikuje e, naše vzťahy s NATO. Mnohí z nás majú pocit, že nemáme energie, energiu či vlastne zdroje na takúto duplicitu a aktivity, ktoré znamenajú mrhanie. Hovorili ste o projektoch e, obraného priemyslu. Nepôjdu len, nepôjdu len projekty e, Európskej únie ako také, ale pôjde o viacero európskych podnikov v rámci OKTA a podobných orgánov. Pán generál, e, mám takúto, takúto úvahu o transformácii NATO z, z čistej oblohy. Uvažovali ste nad tým, že by ste um, zapojili orgány EÚ plnšie a lepšie do NATO. Uvediem príklad. Vojenský výbor by mohol mať takú štruktúru, že by mal aktivity, kde by mohli byť na čele európske krajiny. A takisto by sa e, sformuloval vojenský výbor tak, že by vedel príjmať aj rozhodnutia. Myslím, že také niečo nemá precedens. Pôjdem ešte ďalej a poviem, že Francúzsko za ostatné roky má veľkú zodpovednosť za vytvorenie samostatnej spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Takže um, dúfame, že eh, je v stave eh, priznať chybu a dodať eh, nové hybné sily na rozvoj NATO. Myslím, že sa hrá vo, v dvoch líniách. Vy poklonkujete spoločnej bezpečnostnej obranej politike, pretože to sú uh, Eh, tí, ktorí vám dali mandát, ale čo sa týka doplnkovosti, tá by nemala byť potrebná. Eh, viac menej hovoríme o tých istých eh, štátoch. Čo sa však týka interoperability medzi spojencami, tá by mala dostať zelené svetlo, najmä medzi Európanmi a Američanmi. Ďakujem, pani Lözing. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcela by som využiť príležitosť a položiť konkrétne otázky. V tlači som našla protichodné informácie. Jedna otázka sa týka síl rýchleho nasadenia NATO. Najskôr ich malo byť 4 až 5 tisíc, čo sa týka počtu vojakov. A teraz, je to tak? Áno. A teraz Hans-Lothar Domröze, generál Nemecka pre NATO, uviedol, že um, tieto jednotky by mali mať 7 tisíc vojakov. Otázka, povedal pán generál správnu informáciu alebo ho môžete opraviť. Potom pán Domreze povedal, že by sme sa mohli zúčastňovať manévrov NATO a tie by sa konali s 25 tisíc až 40 tisíc vojakmi v bezprostrednej blízkosti Ruska. Mohli by ste to potvrdiť alebo vyvrátiť? Teraz otázka k Afganistanu. Podľa New York Times súčasný kontingent misie NATO Resolute Hope v Afganistane bude mať 14 tisíc vojakov. Je to správna informácia? Povedali by ste nám, ktoré krajiny a aké kontingenty boli prisľúbené. Reuters 26.11. uviedol, že prezident Obama podpísal ofenzívne opatrenia pre vojakov v, Afganistane aj operácie proti Talibanu. To podľa mňa je v protirečení s informáciami, ktoré máme my ostatní a to, že sa nasadenie, bojové nasadenie končí rokom 2014. Mohli by ste mi k tomu povedať viac? Skôr než dám slovo ďalšiemu rečníkovi, chcela by som srdečne privítať pani Claude France Arno, výkonnú riaditeľku Európskej obrannej agentúry, ktorá sa k nám pripojila na druhú časť tejto schôdze. A hneď po odpovediach generála Palomerosa na naše otázky vám dám slovo, madam. A pán Franzulica. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán generál, ďakujem vám za vašu prezentáciu aj za to, čo ste urobili ako veliteľ e, transformácie na to od roku 2012. Položím vám takúto otázku. Aké sú opatrenia, ktoré na to prijalo alebo príjme hlavne v strednej a východnej Európe, aby sa odpovedalo na ruskú provokáciu, predovšetkým eh, v Baltskom, Čiernom mori, ale aj v iných oblastiach Európy a Atlantiku. A tiež by som sa rád spýtal, pán generál, aké sú nové veliace zložky, ktoré na to vytvorili, vytvorí v strednej a východnej Európe, aby odpovedalo na nové provokácie v európskej obrane. Oh, thank you. General... Ďakujem. Pán generál, počas eh, ostatného parlamentného zhromaždenia NATO v pléne odznelo, povedal to generálny tajomník Stontelnberg a hovoril o určitých, o vytvorení určitých fondoch na financovanie spôsobilosti partnerských krajín, najmä Ukrajiny. Mohli by ste nám, prosím, k tomu povedať viac? I think the list uh, of speakers. Myslím, že zoznam rečníkov je uzavretý a teraz dám slovo generálovi Palomerosovi a poprosím ho, aby zodpovedal na otázky. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za otázky. Sú presné a naozaj k veci. V prvom rade chcem zdôrazniť k prvej otázke ohľadom členstva v NATO a veľkosti krajín, že považujeme a je mojou každodennou praxou, že každý jeden štát v NATO je rovnako dôležitý ako iný. Takisto aj noví členy. Bol som v Albánsku, v Chorvátsku nedávno. Tam sú vynikajúce prísľuby, vynikajúce e, výsledky predchádzajúce 22 28, eh, každý, každý jeden štát je zastúpený v mojom velení. Sú určité citlivé otázky a moje vízia, ako ja vidím ostatný summit vo Walese, je, že to bol summit veľkých záväzkov a solidarity eh, z, od všetkých 28 členských štátov. To ma, eh, takéto vnímanie ma skutočne motivovalo keď sa 28 politických lídrov takto vyjadrovalo. Čo sa týka druhej otázky, je pravdou, že vediem tri velenia, ktoré sú v Európe. A ďakujem vám za otázku, pretože takto mám možnosť e, počerknúť význam tých, ktorí sú odhodlaní podporiť transformáciu na to v centrách, napríklad Stevengery, ktoré je takisto v Bydgošči, kde, sú, kde majú na starosť prípravu a prispenie nielen k príprave pre Afganistan, ale aj v rámci viacerých cvičení na to, a takisto aj v portugalskom Lisabone. To sú tri piliere našej transformácie. Pre budúcnosť na to sú podstatné. Viete napríklad, že v Bydgošči realizujeme väčšie eh, cvičenie, ktoré sa týka interoperability a Bitgoš má zohrávať úlohu najmä čo sa týka garantovania interoperability, že bude viesť stále viacej operačných eh, povinností. Máme sily, máme zdroje, máme podporu od Polska. Je to pravda aj pre iné krajiny. A som absolútne presvedčený, že z toho môžeme naozaj e, mnohé získať, že e, e, cvičenie, vzdelávanie a tréning sú podstatné sú podstatné pre mňa, odkedy som prevzal velenie a na samite odoznelo, že iniciatíva Connected Forces je kľúčovou iniciatívou. V tom budú centra zohrávať väčšiu úlohu a takisto budú zohrávať väčšiu úlohu v rámci podpory pre partnerov. E, je tu platforma interoperability pre, pred partnerov a budovanie obranných kapacít bolo zdôraznené e, hlavami štát, e, vedúcimi delegácií v, vo VOSE a tie sú prioritou pre Gruzínsko, Jordánsko, Moldavsko, tiež bolo uvedené. A keď bude potreba a keď iracká vláda požiada na to, aby zohrala určitú, zohral určitú úlohu, um, Včera sa stretli ministri zahraničných vecí, ešte sa nerozhodli, ale Gruzinsko určite áno. Napríklad Ukrajina je veľkým uh, významným partnerom pre NATO. Uh, ešte členom, ale je mnoho otázok ohľadom úlohy NATO v na Ukrajine. Ukrajina e, v tom prispieva cvičeniam NATO, najmä e, čo sa týka misie e, rozhodná podpora v Afganistane. Čo sa týka misie Resolute Support, teda rozhodná podpora, obsahuje asi 2500 vojakov za NATO vrátanie partnerov. Tejto, táto misia má pomáhať uh, dávať poradenstvo a poskytovať cvičenie. Uh, v rámci uh, tejto misie poskytujú USA veľkú časť zabezpečenia, aby sa Afgánci v krátkej dobe vedeli postaviť aktívne k vzdušnej obrane a podobne. To sú sily, ktoré e, sa v Afganistane ešte len budujú. Takisto je tu e, zložka, ktorá sa týka e, vesmírnych operácií. Je nám o to, aby tu, bola, aby tu bol hladký prechod. Čo sa týka mandátu USA a pravidiel pre ich angažovanosť, počuli ste Um, prezidenta Obamu, že uh, dá viac uh, nástrojov svojim jednotkám tak, aby sa mohli chrániť a mohli vykonávať svoju prácu pri podpore Afgáncov. Je to prirodzené rozhodnutie a vnútroštátne, ale vítam ho, Treba totiž zdôrazniť, že v ďalšej misii, ktorá sa začne 1. januára 2015, bude to Resolute Support Mission, teda rezolutná podporná misia. E, budeme mať e, e, úlohu aj v bojových stretnutiach situácia bude veľmi nebezpečná, pretože nemôžeme očakávať zníženie tlaku zo strany Talibanu. Vedia, že e, na to odchádza a budú sa snažiť o destabilizáciu situácie. E, budeme v Afganistane, vieme, že to nebude jednoduché, ale bezpečnostné e, sily v Afganistane dúfame budú schopné prevziať situáciu s našou podporou čo sa týka e, spoločnej, spoločných síl. Pozemná zložka by mala byť silnejšia 4 e, až 5 tisíc. Na tom ešte pracujeme. Mala by tu byť aj iná vzdušná e, zložka. Takže počty sa môžu meniť pre pozemnú zložku asi 5 tisíc, a celkovo zhruba 10 tisíc s hlavnou podporou. Zjavne tá najš, najväčšia zložka bude mať veľkosť brigády o počte 5 tisíc vojakov. Veľmi zaujímavá otázka bola ohľadom SBOP, NATO a duplicite. Chápem toto konštatovanie zo strany EÚ ja nemám mandát za našu krajinu, aby som e, vám oznámil nejaké stanovisko, ale je potrebné, aby 28 e, členov aliancie e, bolo rovnako podporovaných Nevedel som, že jedného dňa budem veliť e, v jednej z, zo zložiek. Ale čo sa týka misie, myslím, že vy aj ďalší e, veľmi zdôrazňujú riziko duplicity. Skutočným problémom nie je duplicita, ale to, že e, NATO a EÚ nemajú dostatok síl. Čo sa deje pod strechou e, Claude France alebo mojou, s čím môžeme prispieť do spoločného mlyna tých 22 či 28 členských krajín. Čím viacej kapacít môžeme dať dokopy, tým lepšie. E, možno e, sa vám zdá, že je duplicita, ale ja vám, ja vám môžem povedať, že nie je momentálne nedochádza k duplicite. V mnohých strategických oblastiach máme nedostatky, chýbajú nám, chýbajú nám spôsobilosti. Napríklad uh, iniciatíva Európy, čo sa týka um, tankovania lietadiel vo vzduchu a podobne. To všetko je vítané a musíme o tom hovoriť. Isté o tom budeme diskutovať neskôr. Navyše, k vašej otázke. Keď sa pozriem na zloženie vojenského výboru, väčšina, obrovská väčšina členov výboru NATO sú aj e, členu, členmi e, výboru za EÚ. Je to iná politická perspektíva, ale keď vidím operácie, ako prebiehajú dnes, vidíme, že ide o rôzne hľadiska, kedy NATO sa snaží um, adaptovať a pokračovať. Mnoha, množno iné aktivity sú menej vítané. Keď však vidím efektívnosť niektorých uh, výcvikových misií uh, EÚ v Afrike napríklad, uh, nejde o strach z duplicity, ale naozaj je tu výborný príklad doplnkovosti, navzájomného doplnenia sa. Eh, určite sa v tejto oblasti a v tejto otázke sústredíme na ehm, interoperabilitu. Máme riziko duplicity, eh, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty EÚ a NATO, ale z toho treba vyťažiť maximum. Ale musím povedať, že kľúčom ku všetkému je interoperabilita. Nemôžeme mať však dva rôzne štandardy pretože by nám to nakoniec spôsobilo škodu. Nemáme na to čas, aby sme. Um, teraz ešte otázka k Rusku a jeho provokáciám. Viete, a ja som si istý, že na to sústredilo veľa opatrení a ubezpečení, keď e, sme videli, čo sa deje v Ukrajine, na Ukrajine aby sme si mohli byť istí, že sa zvýši naša prítomnosť. Ale zmenili sme svoj postoj a um, rozhodli sme sa pre väčšiu dynamiku, aby sme nielen ukázali, že sme ako na to tu, ale aby sme aj vycvičili, vytrenovali uh, sily a ukázali, že NATO ako aliancia je pripravené splniť svoju, svoje hlavné poslanie a to je kolektívna bezpečnosť. Dnes sa v rámci NATO začína jedno cvičenie každý druhý deň. To sú také hrubé, ale uveriteľné čísla. Keby sme sa rozhodli, že sa budeme venovať novej situácii a riešiť ju, to máme pred sebou. V prvom rade um, pr- na to prebieha rozsiahla reforma. Zjednodušili sme štruktúry, pretože potrebujeme efektívnejšiu štruktúru velenia. Štruktúra velenia sa rozširuje, ale hlavy štátov žiadali od nás, aby sme si vystačili s tým, čo máme. Takže tá štruktúra spolu e, s krajinami máme základnú štruktúru velenia a potom e, máme štruktúru v krajinách, takže budeme musieť kombinovať záväzky krajín a taktiež tú veliteľskú štruktúru v NATE. Toto nebude rozširované, takže tomuto ja hovorím trvalú transformáciu NATO, e, aby sme sa prispôsobili podmienkam a prioritám. A myslím, a ešte ten e, zverejnecký e, fond, v tejto súvislosti som neodpovedal. Áno, hovorí sa o tom, nebolo o tom ešte rozhodnuté. Včera e, o tom hovorili ministri zahraničných vecí, kľúčovou prioritou pre Gruzínsko pri rozširovaní kapacít. A môžem zdôrazniť, že viacero ministrov, nechcem zájsť do detailov, včera zdôraznilo, že ani tu by sme nemali duplikovať naše úsilie. Je veľmi dôležitá koordinácia v tejto iniciatíve a určite, že e, Gruzínsko je prioritou pri rozširovaní e, kapacít. Takže o tomto sa hovorilo včera a to isté sme robili v súvislosti s Afganistanom. Ďakujem pekne, generál a poprosím vás, aby ste zostali aj v druhej časti našej, zasadnutia. A teraz chcem ešte raz privítať eh, pani Claude France Arno, eh, výkonnú riaditeľku EDA. Jej mandát vyprší v januári budúceho roku, takže do určitej miery je to príležitosť aj na akési zhrnutie eh, eh, aktivít. Ja som si istá, že eh, pani Arno využije svoje skúsenosti a schopnosti aj v inej pozícii, ale chcela by som poprosiť, aby nás informovala o aktuálnom stave v rámci EDA, pokiaľ ide o rozširovanie kapacít, vojenských kapacít v rámci SBOP v rámci EÚ. Viem, že vysoká predstaviteľka Mogherini navštívila EDA, aby sa zúčastnila zasadnutia riadiaceho výboru e, obrannej agentúry. Myslím, že to sa stalo prvýkrát. Takže vás poprosím, aby ste sa podelili s nami o vaše názory. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem Ďakujem ešte raz, pani predsednička. Je to pre mňa ako obvykle veľká česť aj radosť, že môžem vystúpiť na pôde výboru SEDE Európskeho parlamentu. Môj mandát, ako ste správne povedali, už končí. V januári budúceho roka máme eh, v EDA E, naozaj veľmi plodne využili interakciu s vašim podvýborom, podvýborom a Európskym parlamentom. Táto spolupráca bola rozhodujúca pre naše práce, či už v oblasti kapacít priemyselnej základne, oblasti bezpečnosti a spoločnej obrany. A som veľmi rada, že aj pri mojom odchode, ale aj pri nástupe môjho E, následovníka, e, že budeme môcť vás prijať na našej pôde. Sme vo významnom období a prechádzame z veľmi významnej fázy e, z júna silnej politickej interakcie a podnetov, kedy dochádza k aplikácii týchto politických impulzov a mandátov na najvyššej úrovni šéfov vlád a štátov Spolupráca s Európskym parlamentom a s vašim podvýborom je o to dôležitejšia, pretože zohrávate naozaj centrálnu úlohu v rámci vašich legislatívnych aj rozpočtových kompetencií, aby myšlienky, ktoré boli potvrdené na úrovni eh, hlav štátov a vlád, aby sa potom realizovali v jednotlivých špecifických aspektoch. To je veľmi dôležité aj ten vývoj po rade. Ako ste ma požiadali opísať situáciu a pripravuje sa Európska rada, zaznamenal sa pokrok v celom mandáte. Mandát bol ambiciózny. Jednak preukázať vôľu postupovať vpred v tých e, kľúčových bodoch, ale nielen v týchto programoch, ale aj úspech tohto programu ukazuje, že ako správne EÚ postupuje a aj konkrétne v práci EDA. Napríklad e, tankovanie počas letu tak to e, je jedna z tých klasických vecí, ktorá obvykle chýbala, ale tých 80-90% sa musí robiť v USA, takto tankovania počas letu a tie informácie, ktoré prichádzajú z Washingtonu, hovoria, že takéto operácie musíte zabezpečiť vy e, a pre Líbiu si teda robte aj vy. Nechcem zachádzať samozrejme do detajlov, ale som pripravená odpovedať na všetky možné otázky. E, dva základné body maximálne využiť existujúce e, kapacity. Napríklad Taliansko má nové kapacity v porovnaní s líbyskou operáciou. Sú to Boeingy a v EDA sme zorganizovali e, kvalifikáciu viacerých vojnových lietadiel, aby boli schopné e, zabezpečiť toto tankovanie počas letu. Teda táto možnosť už existuje, ale zastúdená sa to dá robiť, teda nie uprostred operácie, ale je kvalifikujeme jednotlivé vojenské bojové lietadlá, ktoré máme my ako Európania napríklad v Taliansku. Najambicioznejší projekt je dodatočná flotila e, týchto e, zásobovacích e, lietadiel za letu a určitá skupina členských štátov pod vedením Holandska pracujú na získaní dodatočných schopností takýchto viacúčelových lietadiel, ktoré nebudú len tankery, ale budú aj dopravné, le, e, dopravné lietadlá a zdravotnícke v období 2020-2027, aby sme mali dodatočné kapacity v tejto oblasti a maximum synergie, tak ako to poskytuje napríklad Veľká Británia v súčasnosti a tiež sú Francúzi tým, že podpísali prednedávnom zmluvu o nákupe takéhoto viac účelového dopravného tankerového lietadla. Takže už odteraz budeme môcť rokovať s priemyslom, aby sme si mohli vybrať konkrétny e, e, aparát, prístroj v budúcich mesiacoch. Ja si myslím, že tie systémy, ktoré máme, tie na dielku ETA, je to najzaujímavejší príklad toho, čo sa môže užitočne urobiť v európskom rámci a využívajúc synergiu viacerých politik EÚ. A po druhé tiež poukázať to, čo Jean-Paul povedal pánovi Fan Ordenovi na tú tradičnú otázku, Pán generál, ako môžete e, takýmto spôsobom sa začleniť do takúto e, vec alebo operáciu, aktivitu alebo Európsku obranú agentúru. Áno, no ja si myslím, že práve je to tým, že konvergujú, spolupracujú viaceré prvky, ktoré vedú k tomu, že členské štáty, tak ako to povedal Jean-Paul, tieto členské štáty bok, bo, boku majú určitú kapacitu, ktorú použijú tak, ako to politicky rozhodnú a tá, aj tam, kde to politicky rozhodnú. A aké politiky máme v rámci EÚ? To je tá kapacita tej budúcej generácie systémov ETA na diálku aby sme e, e, bezpečne mohli zabezpečovať letecký priestor, ktorý nebude segregovaný. A to ale vyžaduje samozrejme nejaké úpravy, normy a to je v kompetencii Európskej komisie, aby to upravila, vychádzajúc z, e, z NASA. Takže právny rámec, reglementácia, technologický vývoj, ktorý umožnia toto realizovať v leteckom priestore a potom to, čo sa robí v rámci EDA spoločnými investičnými programami, ale je aj obrovská potenciálna synergia s tým, čo by sme mohli využiť v rámci cesty k spoločnému európskemu nebu čo by aj umožnilo začlenenie tohto systému do nášho leteckého priestoru. Je tam veľa technologických e, prvkov a kapacít a tieto sú absolútne duálne, pretože e, majú za cieľ teda obranu, tak treba skombinovať to, čo môžeme urobiť na úrovni e, komunitárneho a čo môžeme urobiť na úrovni EDA z hľadiska toho strategického, takže tie úpravy, reglementácia, normy, začlenenie. A rozhodujúci aspekt, keď chceme takéto veci používať, tak to je e, certifikácia a štandardizácia, narastajúci význam týchto tém aj v prípade národných parlamentov, aby sme sa uistili, že zariadenia, e, stroje, ktoré e, sa nadobudnú, tak budú môcť byť certifikované čím skôr, a to za najlepších podmienok aj na národnej úrovni. To je krásny príklad kapacity, kde využívame viaceré nástroje EÚ a potom môžu byť k dispozícii či už pri, pre civilné misie, čo je dôležité do budúcnosti, ale aj pre misie EÚ, tak sa to deje, alebo v prípade OSN, alebo v rámci NATO, alebo koalície ad hoc. Ďalšie dve témy komunikačné satelity a cyberbezpečnosť to sú veľmi dôležité body. A vychádzajú z rovnakej logiky. Pre komunikačné satelity sme vytvárame kapacitu, ktorá je absolútne nevyhnutná pre akékoľvek operácie, komunikácie. Odteraz potrebujeme E, stanoviť ten prístup viacerých generácií, pretože vo viacerých členských štátoch pripravujeme kapacity, ktoré prídu v budúcich desaťročiach, takže pripraviť aj budúce generácie, ale brať už odteraz do úvahy to, že potrebujeme aj ten vládny prístup, ale potrebujeme sekurizovať, zabezpečiť na všetkých úrovniach tento systém. či už využitie systémov na civilné, vojenské ciele alebo na technologický vývoj, ako aj na priemyselnú podporu, čo to znamená pre budúce generácie. A to platí aj pre cyberbezpečnosť. Tá štandardizácia a certifikácia Európska rada zadala e, v júli e, takú správu, aby sme spolupracovali na týchto dvoch úlohách štandardizácie. Tie e, štandardy NATO, STANAK a tiež môžeme vychádzať z civilných štandardov a potom následne robiť e, proces civilnej certifikácie alebo používať hybridný systém, aj to robíme. A tam, kde sú potrebné jednoznačne vojenské štandardy ako stanák, tak tam postupujeme tak, ako v EDA v úzkej spolupráci s e, ESVČ, ale zároveň rešpektujeme e, veľmi striktne zvrchované kompetencie členských štátov, aby sa jasne spolu zadefinovali spoločné potreby a vychádzajúc z tých procesov certifikácie ďalšie dva mandáty, ktoré sú veľmi ambiciozne a ktoré boli diskutované na úrovni pani Mogherini a e, ministrov obrany pred desiatimi dňami. A to sú podnety keď je politická vôľa a tá na najvyššej úrovni, e, na úrovni hlav štátov a vlád, a neustále to e, sa pripomína aj na úrovni ministrov obrany, keď hovoríme o pooling and sharing, tak e, keď sa zhodli na tom, že sa vytvorí rámec spolupráce, aby sme mali systematickejší prístup v spolupráci, treba uznať, že je tu určitá ťažkosť pri aplikácii na úrovni administratívy a kompetentných orgánov členských štátov, pretože stále je to ešte národná kompetencia a Európska rada nás požiadala pracovať na týchto podnetoch a impulzoch, či už fiškálnych, ktoré by netvorili e, problémy či prekažky v súťaži a na trhu v rámci NSP a NATO je tu možnosť e, daňových úľav, ale nebude to v prípade programov, ktoré sa robia v európskych štruktúrach alebo v štruktúre EDA. Máme veľmi dobrú spoluprácu s komisiou a našli sme riešenie, kde dokonalo splňame a aplikujeme úpravu v oblasti e, daní, hlavne DPH, a tieto programy EDA budú môcť aplikovať daňovú úľavu hm, takého dočasného charakteru. A čo je ešte ambicioznejšie v mandáte rady, myšlienka mechanizmu podpory spoločného nadobúdania v rámci projektov. Zatiaľ sa diskutuje na úrovni ministrov o tom, čo je možné a čo, o čom by sa dalo uvažovať ale ide o to, aby sme nesnívali, že tie kalendáre obstarávania budú harmonizované medzi všetkými štátmi a hlavne v kvalifikácii síl. To samozrejme vychádza z národných politických kalendárov, takže niektorých členských štátov, ktoré už viacej ako 10 rokov pracujú na tejto časovej harmonizácii, tak niekde je to možno irealistické, nerealistické. Niekedy musíme riešiť dôsledky tejto neharmonizácie a musíme nájsť spôsoby, ako zharmonizovať plánovanie obrany. Na to e, to ani nechcelo urobiť, je to stále národná kompetencia, ale treba postupovať tak, aby sme mali možnosť prideliť prostriedky v momente, keď vstupujeme do nejakého projektu či programu, a to za najlepších finančných podmienok. A to sa navrhlo ministrom určité ustanovenia a opatrenia, ktoré boli prijaté pozitívne. A rada by som zdôraznila, že celá rodina v rámci EÚ spoločenstvo si myslí, že to, k čomu to tu nebudem nejak detailne e, rozoberať, pretože o tom neustále diskutujete, to je strategický kontext hrozby obmedzené prostriedky, aby sme postupovali tak, že aby sme mohli uviezť do praxe tie priority, ktoré sme si ich stanovili, aby boli efektívne, účinné a ktoré sa prijali zhodou spoločne, ale aby sa využívala aj ďalší európsky nástroj, aby sme podporovali túto prioritu pre kapacitu obhaj, obhajoby našeho, našej priority uh, uh, rozvoja EÚ. Do budúcnosti máme dve či tri oblasti, ktoré sú veľmi dôležité v spolupráci EP. Vyhodnotenie aplikácie a realizácie usmernení balíčka obrany a hlavne pokiaľ ide o smernice o nadobudanie, o nadobudaní Musíme veľmi citlivo a hĺbkovo zanalizovať aplikáciu tejto smarnice od budúceho roka napríklad. Myslím, v roku 2016 musí komisia vypracovať správu, aby sme videli, či to funguje v súlade s cieľmi tejto smernice. A po druhé, teraz, keď už sme skutočne v tej skutočnej politike spolupráce EÚ aby sme dosiahli to, aby táto smernica podporovala spoluprácu v obrane, aby podporovala jednotný trh, čo je hlavný cieľ, a tiež zároveň e, trh, ktorý ide ruka v ruke e, s obranou. Druhý kľúčový bod interakcie s EP a s radou otázka hľadiska výskumu a technológií. Na tom ste veľa pracovali v tomto podvýbore a to tiež v úzkej spolupráci s ďalšími gestorskými výbormi EP. Ako postupovať a dosiahnuť to, aby to, že tie nedostatočné prostriedky je ich čím ďalej, tým menej programovala, aby sme sa pripravili na budúcnosť bez toho, že by sme ohrozili technologickú kapacitu Európy. Naše firmy majú čím ďalej tým menší trh, hlavne tieto firmy obrany, teda obracajú sa na export aj s tým obmedzením, ktoré e, tu je. Dochádza aj k transferu technológií, ale takýmto spôsobom vlastne pripravujeme našich budúcich konkurentov, takže musíme postupovať tak, e, samozrejme, aby sme mohli spolupracovať s ďalšími partnermi vo svete, ale aby sme investovali menej ako naši partnery. Poznáme veľmi dobré čísla nielen z USA, ale hlavne s krajinami BRIC, teda India, Čína, e, Brazília a tak ďalej. Kde sú ďalšie spôsoby, ako rozvíjať pôsobenie EDA. To je jedna z misií EDA, e, rozvoj výskumu a technológií Musíme urobiť toho veľmi veľa eh, v synergii politik EÚ. Vy ste boli pioniermi, hlavne keď ste nástali na duálnom charaktere mnohých oblastí výskumu, či je eh, vesmír, cyberochrana, ochrana proti eh, chemickým, nukleárnym a iným hrozbám. Potom iniciatíva Komisie pre radu prípravné akcie v oblasti výskumu pre EZBP. Zaujímavá iniciatíva vášho podvýboru pre financovanie dvoch pilotných projektov 2015 a 16, testovanie prípravných akcií, delegovanie fondov pre EDA a spolufinancovanie medzi EÚ rozpočtom EÚ a členskými štátmi. Tento model uvažuje o tom, že všetky členské štáty budú spolupracovať a ide jednak o výskumný program EÚ a spoluprácu s národnými programami. Do, došlo aj k zaujímavej výmene názorov prebehla zaujímavá diskusia e, minulom týždni ešte k priemyslu rýchlo. E, to je kľúčový bod Európskej rady. Čo žiada priemysel? Žiada programy, nie subvencie, ale programy, harmonizáciu potrieb. Včera v Berlíne jeden priemyselník hovoril, potrebujeme jednu špecifikáciu, jeden dizajn, jeden produkt teda mať harmonizáciu. To je aj úloha EDA. Spolupráca s OKAPom je veľmi dôležitá, aby z toho mali prospech všetky sektory priemyslu v EÚ, nie len veľkí priemyselníci, ale aj MSP. Akčný plán v EDA je na podporu MSP. Aj plán komisie Netreba zabúdať na špecifiku niektorých sektorov priemyslu v EÚ, hlavne v strednej a východnej Európe, ktoré majú, e, prichádzajú z rôznych systémov, ale môžu byť e, veľmi zaujímavé do budúcnosti. Začali sme so špecifickou spoluprácou s východnou a strednou Európou v ich priemyselných kapacitách. Záverom Nikto nemôže povedať, že by nebola politická vôľa, vyjadrila ju aj Európska rada, aj komisia, aj noví šéfovia inštitúcií, či už je to pani Mogherini alebo pán Juncker. Takže tá priorita pre obranu tu je. Pán Tusk to tiež potvrdil. Otázka je tá, komplementárnosť a doplnkovosť s NATO ja si myslím, že je úplná a potvrdili sme to aj na samite vo Velse. A myslím, že to potvrdí aj budúca Európska rada. A je dôležité, aby všetci aktéry spolupracovali. Ja v januári tu už nebudem, ale to je príležitosť, aby som poďakovala Európskemu parlamentu a predovšetkým tomuto podvýboru za vynikajúcu spoluprácu a zaželať vám o čom som si istá, že príde zabezpečiť vám tak rovnakú, ak nie intenzívnejšiu spoluprácu s mojim nástupcom, nielen pri príprave Európskej rady, rady pretože vaša úloha bude rozhodujúca v takých rozpočtových otázkach či iných. Ďakujem. Madame Arno, thank you. Thank... Pani Arno, ďakujeme za vaše slova vo vzťahu k podvýboru. A teraz e, dám priestor na diskusiu, na otázky a pripomienky. Ako prvý e, má slovo pán Nard, keďže sme mu zabránili v rámci predchádzajúceho diskusného kola, aby sa už pýtal, takže nech sa páči. Takže ospravedlňujem sa pani Lozen. Okay. Ja. Jetzt? Môžem. Ďakujem veľmi pekne za vaše vysvetlenia. Mám zo pár otázok, ktoré sa mi vynorili v priebehu vášho prejavu. Prišli ste už sama na to. Mala by som však e, zo pár otázok na konkretizáciu. Hovorili ste o politickej vôli. Veľa sa hovorí aj o tom, že viaceré členské štáty sa stávajú skepticky voči posilneniu úlohy EDA. Mohli by ste povedať, ktoré členské štáty to konkrétne sú a aké je rozdelenie týchto členských štátov? Napríklad z Nemecka vychádzajú signály, ktoré sú veľmi silné v tomto zmysle. Uvediem, čo som Eh, prečítala v nemeckej tlači. Je veľmi zaujímavé z hľadiska obstarávania. O tom ste aj vyhovorili. A s podporou členských štátov má agentúra v budúcnosti realizovať veľké programy obstarávania. Okrem iného sa hovorí o daňových stimuloch. To ste hovorili v súvislosti s kľúčovými technológiami a s technikou, potom vrátanie oslobodenia od DPH alebo spolufinancovanie pri obstarávaní e, zo strany Európskej komisie. No, kolegy, kolegyne a kolegovia v tomto výbore, e, neviem ako na to nazerajú, ja chcem, um, chcem poukázať na zákaz spolufinancovania techniky dvojitého použitia z rozpočtu EÚ. Vy ste hovorili o úlohe EDA v súvislosti s obs- projektmi obstarávania. Komisia vlastne hovorí o aktivít spolufinancovaných od nej, ale ako si to mám ja predstaviť? Ako to ide spolu, ako je to v súlade so zákazom prostriedkov EÚ na základe zmluvy o EÚ. Ide o techniku duálneho použitia. Teda napríklad, ak budeme teraz financovať tovary dvojitého použitia, ktoré sa použijú na vojenské účely, bolo by to riešenie toho konfliktu? Ako máte predstavu vy? Ja si myslím, že Ide o zákaz v zmluve o EÚ. Zohráva to úlohu vo vašom obstarávaní či nie? To sa týka aj e, výskumu, takže z rozpočtu EÚ sa podľa mňa nemôže e, financovať vojenský výskum. Ako to vidí EDA? No a e, akú úlohu mieni EDA zohrať v projektoch obstarávania tohto druhu? Dúfam, že si premyslíte ďalšie otázky. Zatiaľ, kým ja poprosím pani Arno a generála, na možnosti boja proti kybernetickým, kybernetickej kriminalite. Existuje jedna agentúra, ktorá má sídlo v Taline, ktorá bola E, vytvorená v rámci NATO po kybernetickom útoku na Estonsko v roku 2007, ak si dobre pamätám. A potom je tu Centrum pre kybernetiku v Hágu. Ako alebo aké možnosti e, poskytujú tieto dve centrá? Ako možno spojiť úsilie v rámci týchto dvoch agentúr. A poďalšie, pani Arno, čo si myslíte, uh, sektor obrany vo vzťahu, vzťahu k novým eh, členským štátom. A ja teraz nemyslím len malé a stredné podniky, pretože mnohé z nich sú skutočne inovačné a konkurencieschopné. Niektoré strednej veľkosti alebo aj trošku väčšie podniky. moderného charakteru, ale niektoré sú ešte pomerne staromódne a nie sú konsolidované. Takže aké majú oni výhliadky v rámci konkurencieschopnosti v Európe? Môžete sa k tomuto prosím vyjadriť. A ďalšiu otázku môže použiť pán Rados. Ďakujem pekne. Pani predsednička, v roku 2008 Európska investícia do vývoja a technológií predstavovala 16 Čiže toto boli všeobecné výdavky do výskumu a technológií. V tom čase EDA stanovila cieľ dosiahnuť 20 z spoločných európskych výdavkov do tejto oblasti výskumu a technológií v porovnaní s celkovými výdavkami do tejto oblasti na európskej úrovni. Bol to mimoriadne ambiciozný cieľ a myslím, že toto je adekvátna otázka na konci mandátu pani Arno, aké percento bolo dosiahnuté v tejto výdavkovej časti na tej úrovni spoločných európskych investícií do výskuma a technológií v porovnaní s celkovými európskymi výdavkami do tejto oblasti. Takže, pani Arno, môžete nám odpovedať na tieto otázky? Alebo pán generál? Ja začnem tou otázkou pani Lözingovej s záujmom som si vypočula ehm, informácie z vašej strany. Nemôžem sa k týmto veciam vyjadrovať, pretože spadajú do vnútroštátnej kompetencie, ale čo môžem povedať otvorene je, že je tu priestor na vylepšovanie, to určite, ehm, medzi členskými štátmi EDA je zaujímavé pochopiť aj dôvody. Ak sa pozrieme na tie najväčšie aktivity a programy, ktoré máme, ktoré e, sa realizujú pod vedením Fínska, námorný dohľad, efektívne obstarávanie, Rakúsko, Írsko, e, cvičenie e, na mori a, rôzne, rôzne iné. Ešte môžem spomenúť Holandsko, ktorí sa zapájajú do viacerých programov, e, napríklad tankovanie v, počas letu a tak ďalej. Po štyroch rokoch môjho pôsobenia nie sú tu žiadne pochybnosti z mojej strany, že je tu skutočne veľký záujem zo strany stredne veľkých členských štátov využívať EDA. E je tu e, projekt e, týkajúci sa munície zo strany troch z pobaltských členských štátov, ku ktorým sa pridali ďalšie. A musíme byť úprimní a povedať, že nemáme ešte dostatočnú zaangažovanosť zo strany väčších členských štátov. Preto som zdôrazňovala tie stimuly Spolupráca v oblasti e, obrany e, e, je, má rôzne aspekty. A samozrejme, že je tu prírodzený put zachovať si veci pre seba, pokiaľ sa len dá. EDA má rôzne E, programy na objednávku, ktoré sú v synergii s rôznymi politikami Európskej únie a sú v prospech e, konkrétneho miesta. E, využíva sa finančná, technická, právna expertíza. Ja som o tom presvedčená, že je tu kompetentná štruktúra, takže prečo ju nepoužiť? Ehm, dva, tri členské štáty samozrejme, že môžu realizovať takéto projekty. Ehm, možno lutujem, že v súčasnosti tu nemáme určité vedenie z väčších e, členských štátov, tak ako to máme v menších členských štátoch. Uh, my sa snažíme v tých oblastiach, kde investície sú výrazné, tu by mohli veľké členské štáty umožniť menším členským štátom konať. To sa deje a v oblasti EC, e, CSDP, či už prostredníctvom e, satelitnej komunikácie, e, diálkových pilotných systémov. Takže je tu určitá solidarita, ktorá umožní menším členským štátom spoločne konať. Dúfam, že môj následník bude mať príležitosť diskutovať nie len na pôde parlamentu, ale aj v rámci novej komisie pre obranu a viesť dialog. Toto sme už mali, absolvovali na viacerých vo viacerých eh, vnútroštátnych parlamentoch. Navštívila som talianský parlament, zvlátanie eh, hornej snemovne. Eh, ktorí chcú zotrvať v EDA a vylepšiť ju. A taktiež je tu priestor na priamu diskusiu v rámci rôznych komisí členských štátov. My to máme na ministerstve dopravy a propravy eh, obrany, ale je tu priestor aj na eh, lepšiu zaangažovanosť všetkých členských štátov, vrátane tých väčších, pretože členské štáty eh, často hovoria, že sú nezávislé. EDA bola zriadená ako medzivládna agentúra, ktorá bude plne e, rešpektovať e, samostatnosť štátu, čo sa týka oblasti obrany. Ale myslím si, že potom tu vlastne možnosť i povinnosť, aby ste ju viedli. Ak sú krajiny ešte stále skeptické, e, povedzme im, posadte sa za volant a šoferujte. Vedte to. Čo sa týka výskumu. Stále viacej oblastí je e, zjavne duálnych. A tým sa venujeme s podporou komisie. V ďalších oblastiach hovoríme my a povedala aj Európska rada. Je tu, sú tu závery rady a správa Európskeho parlamentu že chcú podporiť spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku, ktorá je súčasťou zmluvy. Komplexný prístup je veľké slovo, je to veľký cieľ. Prečo nie komplexný prístup k spôsobilostiam CS, SBOP? Pretože ide o spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku Európskej únie. Čo sa týka ďalšej otázky, ako NCAE, NCA, e, o tom povie viacej e, generál Palomeros. Hovorili sme o tom v súvislosti so strediskom v Talíne. Chceli sme zabezpečiť e, prínosy z ich odbornosti, najmä čo sa týka vzdelávania. Máme veľmi dobrú spoluprácu s NCAE IA. Snažíme sa o efektívnosť, ale zároveň aj o realizmus a skromnosť, čo sa týka kybernetických otázok. A najmä sa to týka informovanosti a odborného vzdelávania, najmä čo sa týka cvičenie e, misie pre Stredoafrickú republiku, a takisto aj e, cvičenia pre e, kybernetické otázky tu sa členské štáty dohodli, že, si, e, že budú zdieľať e, veci, čo sa týka kybernetických otázok. Budú mať stále viacej práce v oblasti kybernetiky, najmä zdieľať potrebnú technológiu v tejto oblasti, pretože som presvedčená, že v tejto oblasti musíme pokročiť. A budeme eh, musieť eh, vybaviť európske misie eh, súpravami, možnosťami ochrany pred kybernetickými útokmi Myslím, že EDA sa oprávnene snaží e, výrazne spolupracovať s obranným priemyslom. A to je príležitosť nielen pre malé a stredné podniky, ale aj pre veľké podniky. Najmä preto, lebo tento priemysel je špecifický a aj kvôli e, novým členským štátom, aby sme mohli benefitovať, mohli benefitovať z e, toho nového obranného balíka, ktoré člen, ktorý členské štáty implementujú, aby sa plne mohli zúčastňovať e, dodávateľského reťazca a e, plne sa podielať na dostupnej spolupráci. No, teraz k vašej otázke, pán Rados. neviem to naspameť, pretože a to je zle. A ďakujem vám e, možnosť e, vysvetliť. Tento výsledok je e, neuspokojivý a máme skutočné obavy o úr, z úrovne výskumu a technológie pretože je to veľmi ďaleko od toho stanoveného cieľa 20 Je to ďaleko aj z toho, kde sme boli v roku 2008. Určite musíme nájsť riešenie tejto situácie. Prečo? Pretože keď sa znižuje rozpočet na obranu a keď sa znižujú stavy, nie sú z toho okamžité úspory ak chcete e, e, ušetriť hneď, e, zrušite programy výskumu a vývoja. A keď tieto programy zrušíte alebo krátite, má to vplyv na priemysel, pretože aj priemysel do tohto investuje. Vzniká veľmi nebezpečná situácia a treba stimulovať každú možnosť investícií do výskumu a vývoja preto máme e, stimuly o daňových opatreniach, daňové opatrenia, potom sú tu e, stimuly formou bonusov a e, synergií s rozpočtom EÚ. V budúcnosti uvidíme, či touto cestou pôjdeme a budeme ďalej rozvíjať možnosti a že sa do toho zainteresujeme aj súkromný sektor formou investičných plánov. Ďakujem. Ja by som povedal k tej kybernetickej oblasti. Určite, že kybernetická oblasť je celosvetovou výzvou, všetci to vedia a potrebujeme tú odbornosť a všetky tie snahy a zručnosti, schopnosti mnohých členov aj NATO, aj EÚ, aj e, súkromných firiem týchto krajín, ak chceme čeliť tomuto eh, mimoriadnemu riziku pre našu spoločnosť, nielen obrany, bezpečnosti či biznisu. Ako to urobiť? Čo sa týka NATO, našim prvým poslaním je eh, zabezpečiť eh, systém velenia a kontroly, aby boli silné, odolné, aby komunikácia NATO a informa- fungovala bez problémov. Máme za týmto účelom zriadenú agentúru vlagu. Je to eh, európska firma, ktorá to má na, na starosti. Takže aby som eh, povedal, eh, kybernetické otázky sú vlastne všade prítomné môžeme sa zamerať na kybernetické otázky v jednej oblasti a zabudáme, že to nie je otázka jednoho jediného zariadenia. Ak by sme sa obrátili na nejakú um, vesmi- um, firmu, ktorá uh, stavia vesmírnu techniku uh, alebo strediska excelentnosti, tie vybudujú členské krajiny formou e, memorandov porozumení. Tie už nepatria na to, ale my ich certifikujeme, aby určite e, dostali svojmu menu, aby to boli skutočné strediska excelentnosti a dávali také služby, výskum, vývoj, e, odborné vzdelávanie na úrovni štandardov NATO. Tieto investície sú zo strany jedného štátu a čo sa týka kybernetického um, strediska v Estonsku, musím povedať, že Estonci urobili vynikajúcu prácu a maximálne z tejto investície vyťažili. Um, otvorené dvere majú partnery, ak chcú prispieť svojou odbornosťou. Je však naozaj veľmi dôležité, ak chceme riešiť kybernetické útoky. Nedávno sa realizovalo veľké cvičenie NATO z 900 o, vojakmi v 19 krajinách išlo o simulovaný kybernetický útok. Takže je tu skutočná vôľa a potreba integrovať kybernetické otázky do našej kultúry. Plne súhlasím, že takéto e, cvičenie je veľmi dobrým spôsobom, ako napredovať Zatiaľ však nevidím žiadnu duplicitu. Máme skôr nedostatky než duplicitu v tejto oblasti kybernetickej. Ďakujem vám, hovorí pani predsednička. Tým sme vyčerpali tento bod programu a prichádzame na jeho koniec. Chcem ešte raz poďakovať tak pani Claude Franz Arnold, a generálovi Žánovi Polovi, Palomerosovi za ich prítomnosť na našej e, schôdzi. Prosím, ostaňte. E, chcem sa rozlúčiť s našimi hostiami a potom budeme pokračovať e, ďalšími bodmi. Ide o informácie o parlamentom zhromaždení NATO výročnej schôdzi a bude nasledovať prezentácia Macia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

Ďalším bodom nášho programu sú informácie o výsledkoch ostatného zasadnutia parlamentného zhromaždenia NATO. Dovolte, aby som privítala pani Eva Kay, Evu Kejli a poprosím ju, aby nás oboznámila s výsledkami parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré sa konalo v Hágu. z 21. až 24. novembra. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Pani Fotiga, parlamentná delegácia EÚ na parlamentnom zhromaždení EÚ, ako ste povedali, ako aj vy ste boli zastúpení, sa zúčastnili na 60. E, výročnom zhromaždení, parlamentného zhromaždenia NATO. Takže boli sme radi, že ste sa zúčastnili aj na iných aktivitách, ako bolo plenárne zasadnutie. No a musím povedať, že počas týchto troch dní bolo, bolo veľa možností sledovať e, diskuty na rôzne témy, ako boli bezpečnostné hrozby a výzvy nielen v Európe. Diskusie sa sústredili na priority NATO, najmä na ubezpečenie a opatrenia, a podporu partnerov, implementáciu rozhodnutí samitu NATO, situácie na Ukrajine, ktorá zaberala najviac času, potom to boli vzťahy s Ruskom a počítačová bezpečnosť a ďalšie otázky. Takže správy a diskusie sa veno, boli venované aj energetickej bezpečnosti a humanitárnej situácie na južnej hranici EÚ. To sú témy, ktoré sú aj na našom programe v Európskom parlamente. Pozorne sme poz, počúvali um, napríklad uh, holandského premiéra a ďalších ministrov, um, expertov inštitútov a plenáriu, na plenáriu pán Stoltenberg hovoril, Stoltenberg hovoril o bezpečnostných opatreniach a zodpovedal na otázky. Sledovala som hlavne politický výbor e, pre, aj pre vedu a bezpečnosť. Viem, tieto výbory trvali celé dni, teda konkrétne tieto správy sú najdôležitejšie, teda bezpečnostná dynamika na južnej hranici NATO, e, situácia pre transatlantickú kooperáciu, E, koridor pre e, južné plynovody a podobne. Takže s kolegami z národných parlamentov sme mohli diskutovať o bezpečnostných témach, ktoré nás všetkých zaujímali. Mali sme výbornú spoluprácu a myslím a dúfam, že budúci čas e, sa, na, budúci, na budúce sa e, zúčastní tohto zasadnutia viacej e, zástupcov na parlamentnom zhromaždení. Chcela by som sa sústrediť na veľmi zaujímavé otázky, teda je to NATO partnerstvo a politika otvorených dverí, energetická bezpečnosť v Európe a takisto ekonomické sankcie a ich dôsledky ohľadom na Rusko, keďže my sme tí najbližší susedia ich územiu. Situácia v bezpečnosti v Afganistáne, bezpečnosť, počítačová bezpečnosť a jadrová bezpečnosť. Pán Stolterbank povedal, že hlavnou prioritou je zvýšiť rozpočet, takže naliehavá potreba udržať e, prísľuby, ktoré sú potrebné na naplnenie ambícií. Ako, videli sme, že Rusko je pripravenejšie. Bolo teda treba zvýšiť 2 z HDP pre NATO. Novým eh, prezidentom bol zveren, zvolený pán Turner, ktorý je kongresmanom USA pre parlamentné zhromaždenie NATO. Všetci podporili eh, dianie vo Walese, teraz k utečeneckej krízi každý sa obával o stabilitu vo širšom regióne, pretože ide o hrozbu, ktorá prekračuje hranice, na ktorú nie sme ešte stále dobre pripravení. Zaujímavá otázka, ktorú sme neočakávali v NATO, bolo, že legislatívci eh, vyzvali krajiny EÚ a NATO, aby vysvetlili v kampani partnerstvo transatlantické, čo je tiež dôležitou otázkou, a takisto e, vytvorenie energetickej bezpečnostnej e, únie. Takisto sme sa, myslím, dohodli na posilnenie spojenectva, že je toto potrebné a lepšie zdieľanie nákladov a zodpovedností, pretože neexistujú viacej hranice, ak máme túto úroveň dosiahnuť. Myslím, že Polsko už dosiahlo úroveň 2 a Spojené kráľovstvo a Grécko a ešte jedna krajina už dosiahli záväzok 2 Ostatné krajiny sa však musia viacej snažiť. Ďalšou zaujímavosťou bola dohoda, že by sme mali zvýšiť spoluprácu e, obradom e, raketovej obrany, vrátanie systémov. Konkrétne pán Stoltenberg povedal ako príklad, že NATO teraz má piatkrát viacej e, leteckých misií na začiatkom roka najmä do Baltského a k Čiernemu moru a e, naša prítomnosť v, tom, v týchto regiónoch sa bude rýchlo zvyšovať. Hovoril o, o ukrajinskej e, kríze, a e, o Afganistane a o obrane pomocou balistických striel. Toto zasadnutie bolo veľmi dôležité a treba sa v budúcnosti zamyslieť nad tým, ako by sa fórum parlamentného zhromaždenia na to viacej zviditeľnilo. Ďakujem. Ďakujem vám za naozaj veľmi zaujímavé informácie o tomto veľmi zaujímavom rokovaní. Vypočuli sme si nielen e, vysoko postavených predstaviteľov NATO, ale tiež e, členov holandskej vlády a tiež sme mali príležitosť si vypočuť skvelých odborníkov, ktorí priniesli poznatky o mnohých dôležitých témach. Za, diskutovalo sa tiež o nebezpečenstve ISILu Tiež sa diskutovalo o ďalších veľmi dôležitých témach. Tiež prebehla globálna diskusia tejto problematiky, ale aj diskusia o partnerstve e, v rámci NATO s oči voči výzvam, ktoré stoja pred nami. Takže išlo o naozaj veľmi zaujímavú výmenu názorov. Ďakujem veľmi pekne za túto spoluprácu. Bolo to všetko veľmi poučné a dúfam, ako ste správne povedali, umožní nám to byť viditeľnejšími do budúcnosti s väčšou účasťou a prítomnosťou európskych poslancov. Bolo nás veľa, ktoré sme nadobuli, taký, ktorí sme nadobuli takéto skúsenosti. Bola tam aj pani Mogherini, Potvrdzuje to aj jej skúsenosti ste ako členky talianskej vlády. A ja pripisujem naozaj veľký význam takému druhu e, udalosti a okolnosti. Ďakujem. Ďalší rečník. Áno. Správne ste túto tému uviedli, len by som dodal, Pokiaľ ide o, o otázky nákladov v oblasti obrany, Nedošlo tam k nejakým záväzným prísľubom navýšenia rozpočtu, ale minimálne sme sa zhodli teraz na tom, že je potrebné e, ukončiť politiku škrtov. Zhodli sme sa na tom, že je potrebné posilniť transatlantické vzťahy, čo znamená, že Európania by mali prebrať e, na seba a na vlastné ramena väčšiu záťaž, pretože Američania preberajú tri štvrtiny na úrovni NATO, tejto rozpočtovej záťaže. Treba vylepšiť kvalitu ozbrojených síl, lepšie prerozdeliť tie finančné náklady a ubezpečiť sa, že budeme naozaj schopní čeliť jednotlivým výzvam napríklad na Ukrajine. Jednomyselne sa tam potvrdilo, že je potrebné odpovedať rozhodne e, na to, akým spôsobom Rusko vedie svoju politiku na, Rusko, e, na Ukrajine. A tiež ako čeliť nestabilite v najbližšom susedstve ešte ďalší komentár. Myslím, že sme nehovorili dostatočne o Číne ako celosvetovej výzve, mm, ale pritom je to jedna z priorít. Hoci Čína je geograficky dosť vzdialená, ale strategicky je veľmi dôležitá hlavne vo vzhľadom na e, krízovú situáciu v našich vzťahoch s Rusmi. Oceňujem veľmi expertov, ktorých sme si vypočuli, boli naozaj veľmi kvalitní. Ale niektorí nešli tým istým smerom ako my, hlavne pokiaľ ide o ekonomické sankcie a pokiaľ ide o náklady či dopady pre naše hospodárstvo týchto sankcií. Ale bolo to naozaj zaujímavé a mali sme tak aj iný názor a dalo nám to aj ďalšie stopy do budúcnosti. Yeah, I can open the floor for... Teraz otváram diskusiu. ak, sa želá, ak si želáte vyjadriť k tejto téme. Well, I will agree that, uh... Áno, súhlasím. Sústredili sme sa na tie otázky, ktoré som už spomenula. Aj tie obavy, ktoré ste spomenuli, ja si myslím, že kolegovia sa zhodnú, mitraja. sme boli široko angažovaní, aký asi 6 ľudí z EP. Všetci sme sa mali možnosť vyjadriť. Možno eh, by bolo zaujímavé sa viacej pripraviť napríklad po pokiaľ ide o ten summit k Číne. Takže len, ide len o to, aby sme sa lepšie pripravili. Ďakujem, odpovedá pani Kejli, uh, eh, pani predsednička. Ak nie sú ďalšie komentáre či poznámky, Pán Nart, ďakujem pani predsednička veľmi stručne. Prebehla na schôdzi alebo došlo k zdanlivo nevyhnutnej situácii, keď ten postoj alebo tie vzťahy Rusko-EU, či by e, to mohlo viesť k nebezpečnému e, zo strategického hľadiska prepojeniu či osy Rusko-Čína. Je tu takáto možnosť? Thank you very much indeed. Ďakujem za túto otázku či poznámku. Poznámky boli skôr o tom, akým spôsobom e, e, vystupovali experti, to parlamentné zhromaždenie, na to je stretnutie poslancov a ich názory sa preberajú, diskutujú. Boli tam aj správy a diskusie. A všetky dokumenty vyjadrovali ten prevažujúci názor poslancov z členských štátov NATO. Rada by som túto časť uzavrela. Uh, a ďakujem kolegom za vystúpenie a budeme pokračovať ďalším bodom. A ja vítam pána Mačeja Popovského, ktorý je zástupcom generálneho tajomníka ESVČ a požiadam ho, aby nás informoval o zasadaní ministrov pre obranu a zahraničné veci z 18. novembra. Ďakujem. Áno, toto zasadnutie bolo prvým pod predsedaním novej vysokej predstaviteľky a mala možnosť zopakovať to, čo už povedala aj na vystúpení, na vypočutí v Európskom parlamente. Teda vyjadrila svoj záujem o otázky SZBP a ako vysoká predstaviteľka Európskej obranej agentúry vyjadrila svoje názory na právomoci Európskej komisie. Ako to už býva Najprv bolo zasadnutie riadiaceho výboru EDA, urobilo sa vyhodnotenie realizácie záverov Európskej rady e, z roku 2013 jesenia. Hovorilo sa o fiškálnych stimuloch a vecej spolupráci v obranej oblasti na európskej úrovni a konkrétny špecifický prípad oslobodenie od DPH pre projekty, ktoré vedie táto agentúra v Belgicku, ale mohol by som uvieť aj ďalšie príklady. A tiež kľúčové projekty, ktoré veľmi dobre poznáte. Myslím, že dnes ste o tom aj hovorili pri stretnutí s výkonnou riaditeľkou agentúry. Členské štáty uvítali pokrok, ktorý sa zaznamenal a nový komisár pre priemysel a trh, teda pani komisárka vystúpila a tiež sa vyjadrila k obrannému priemyslu. Hovorila o úlohe Európskej komisie v oblasti výskumu a spustenia prípravných akcií čo je aj špeciálny e, riadok pre financovanie zvláštnych prípravných projektov pre túto oblasť. Prípravy prebiehajú a máme aj teda nový riadok v akčnom pláne. Samotné zasadnutie rady ministrov pokračovalo A poprvýkrát sa ho zúčastnil aj nový generálny tajomník NATO, ktorý bol pozvaný veľmi, bol naozaj veľmi dobre prijatý. Na záver tohto zasadnutia mal potlesk, takže atmosféra na zasadnutí bola veľmi dobrá, to treba skonštatovať. Skôr než prišiel generálny tajomník NATO, pán Stoltenberg, tak ministri rokovali o otázke rozpočtu EDA. Vysoká predstaviteľka navrhla nulový reálny rast, to sa zamietlo a dohoda bola na nulovom nominálnom raste. To znamená, že rozpočet agentúry sa de facto za posledné roky znížil, keď je to nominálne rovnaké. Je to smutné, ale bohužiaľ takáto je realita kedykoľvek vysoká predstaviteľka hovorí, že sa osobne v tejto diskusii zasadí, tak to dúfam, tak to prebehne budúci rok. Potom bol krátky briefing o prebiehajúcich operáciách. Začali sme tým, že sme vzdali hold francúzským vojakom, ktorí zahynuli v Stredoafrickej republike potom sa spomínala situácia v Mali, Stredoafrická republika, operácia Atalanta. A misia Bosna-Hercegovina. Pani Mogherini potvrdila, že mieni navštíviť čo najviac misií a operácií a aj začala realizovať túto sériu návštev. Začala z Jupel Cops v Ramaláhu, teda prednedávno bola na Strednom východe, pôjde do Bosny Herceg, najprv do Bosny v piatok a dúfam, že bude mať čas navštíviť aj európskych vojakov, len je potrebné to ešte potvrdiť. Ale ten zámer tu je. a na poslednú chvíľu do záverov rady sa dodala jedna vec a síce žiadosť vysokej predstaviteľky aby sa vytvoril koncept riešenia kríz. Do konca marca sa predlžil ECOCARD a má sa to potom ako akcia OSN postúpiť. Misia minus sa má rozvinúť a my sme boli požiadaní, aby sme rozvinuli určité myšlienky o vojenskej prítomnosti po rozmiestnení jednotiek. Členské štáty sa pripra- boli dohodnuté sa pripraviť na vojenskej E, variante poradenstva alebo zvážiť túto poradenskú misiu. Koncepcia riešenia kríz sa vypracovala a predložila sa členským štátom a bolo to asi včera, ak sa nemilím. A ak dojde e, k dohode v tejto veci, tak bude nasledovať menšia operácia bez výkonného mandátu a 15. decembra sa tento návrh e, rade predloží, ale ešte to nemôžeme definitívne potvrdiť. Potom krátka diskusia o ebole, aktuálny stav. A tiež sa diskutovalo o tom, ako postupovať v budúcom roku v diskusiách o bezpečnosti a obrane na zasadnutí rady vysoká predstaviteľka pani Mogherini zopakovala svoj zámer veľmi seriózne pracovať na úlohe posúdenia zmien v európskej koncepcii, tak ako sa to zadalo. Hovorila o tom už v Európskom parlamente potom o tom diskutovali aj ministri, či sa bude robiť nejaká aktualizácia európskej stratégie alebo nie, no to sa ešte ukáže. Vysoká predstaviteľka chce veľmi pozorne celý tento proces viesť a dosiahnuť politický konsenzus a pravdepodobne to bude niekedy v júni 2015, keď bude Európska rada. Vysoká predstaviteľka dostala od ministrov otázky, bola požiadaná, aby predložila správu o plnení záverov Európskej rady do apríla budúceho roka. A zasadnutie ministrov zahraničných vecí bude mať k dispozícii túto správu. Potom sa schválil rámec politiky o spolupráci. To je jedna z mnohých úloh, ktoré sa zadali minulý rok. A rada prijala ešte ďalšie dve rozhodnutia, respektíve ich potvrdila. Nebolo to možné urobiť v novembri kvôli výhrade parlamentu. Prvý bod, operácia Atalanta, teraz sa to potvrdilo a rozhodnutie o rozšírení aktivácie Európskeho operačného centra. To sa oficiálne prijalo v pondelok. Rozšírenie mandátu a tiež rozšírenie zemepisného pokrytia Operačné centrum bude sledovať tiež e, oblasť operácie v, Sahel, v Saheli, ale nie, a teda nie len v africkom rohu. Mechanizmus sa mal schváliť na rade, ale nedosiahol sa konsenzus, tak to ešte otvára, ostáva otvorené a rada bude ešte pracovať na tomto bode. Budúce zasadnutie ministrov bude neformálne, tak ako je to obvykle po februári v Rige a to bude výborná príležitosť pre strategickú diskusiu o výzvach pre naše bezpečnostné okolie, hybridné zbranie, A včera ministrovia zahraničia na toto tiež prebrali. Ešte by som spomenul, že prebehla krátka diskusia o pracovných metodách, pretože pani Mogherini chcela prejaviť ten veľký záujem o otázky bezpečnosti a obrany, že chce byť v kontakte s ministrami a za každým, keď sa dostane do nejakého hlavného mesta členského štátu, tak chce kontaktovať aj týchto ministrov a chce sa zúčastňovať zasadaní ministrov obrany, aby sa spolupráca mohla lepšie štrukturovať a aby sa e, využila lepšie kolektívna diskusia. Jej zámerom je lepšie využiť neformálne stretnutia. Začne s nimi už v Rige e, vo februári a uvidíme, ako bude možné lepšie zamerať diskusiu v rôznych formátoch ministrov. Ďakujem pekne, pán Popovský, za informácie. A teraz vás poprosím, aby ste e, sa pýtali alebo sa k tomu vyjadrovali. Zdá sa mi, že všetci sme už trochu unavení. E, vaša prezentácia, e, pán generálny tajomník, bola veľmi jasná. Taktiež rátame s vašou prítomnosťou eh, na budúce, pretože pre nás je no-, naozaj veľmi dôležité, aby sme boli eh, informovaní o nových postupoch alebo diskusiách, eh, ktoré prebehli na zasadnutí rady. Ďakujem pekne. Uh, Dámy a páni, týmto sme došli na koniec nášho programu. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 21. júla a chcela by som využiť túto príležitosť um, vám zapriať pekné sviatky. Pani predsednička sa ospravedlňuje, ďalšie zasadnutie bude v januári. Takže nie až v júli, v januári. 21. januára, takže všetkým prajem pekné sviatky, pekné Vianoce a šťastlivý nový rok. Vidíme sa v januári. Dovidenia.